pri zaručovaní mieru blízke, na Blízkom východe. A nemala by ustúpiť pred aroganciou a vydieraním pred tým, že k nám prenikne 3,6 miliónov emigrantov. A keď niekto hovorí o sankciách, tak nemôže zabudnúť na to, že práve Európska únia financovala dlhé roky prostredníctvom kanálov e, rôzne e, pomoci. Išlo to cez Európsku banku, pomoc e, Turecku. A teraz by malo byť jasné, že by sa malo zablokovať proces prestupových rokovaní s Tureckom pretože náš kontinent sa bude takto islamizovať. Kresťania sa stanú malou menšinou, ktorú sú prenasledovaná, ako sa to deje v Sýrii. Ďakujem. Teraz ďalší rečník, pán Kristoforu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Turecká invázia do eh, Sýrie je eh, násilným eh, zločinom aj proti Európskej únii, proti humanite. A myslím si, že je na čase, aby sme prestali len hovoriť, aby sme začali konať. Nulová tolerancia pre Turecko Neutočí len na Kurdov, ale na ľudstvo ako také. Kurdi boli štítom, ktorí nám pomohli zastaviť ISIS, aby sme mohli v pokoji e, spať. E, e, sme spolu zodpovední za to, čo Erdogan robí teraz Eh, Turecko v 1915. Eh, Arméniu eh, zničilo v 74. atakovalo Cyperus. Teraz z minulý rok to boli etnické čistky Kurdov. Som hrdý Európen, ale hambím sa, keď Turci proti Kurdom používajú európske zbranie a je na čase, aby sme túto inváziu zastavili. Pani Fajon, na minútu. Ďakujem, pani predsednička. Na severu Sýrska a je momentálne prímerie, ale je veľmi krehké a Erdogan ho môže ohroziť svojimi hrozbami a vydieraním Európskej únie. Turecké útoky znamenajú porušovanie medzinárodného práva. Európsky lídry musia zaujať jednotné stanovisko ohľadne predaja zbraní zo strany EÚ Turecku a tiež ohľadne ekonomických sankcií, ktoré môžu byť pákov na vplyv na Ankaru. Zabudáme tiež, že kurdská otázka len keď sa prestanú turecké nájazdy, tam nebude riešené práve naopak prepojenie Kurdov s asadovým režimom neuspokojí ich e, ašpirácie v tomto území. Žiaľ, ostane to časovaná bomba, pokiaľ ide o situáciu na severe Iraku a juhovýchode Turecka Turecku, zostanú, ehm, teda vzniknú noví utečenci, humanitárne katastrofy. E, kam sa e, podiela naša humanita, kolegovia? Veď to je hamba. Na jednu minútu pani Pagaza Ortundu. Ďakujem pekne, pani predsednička. V e, tomto v tejto diskusii pociťujeme úzkosť. Úzkosť je to, čo pociťujú ľudia, keď sa snažia zachrániť si holý život, keď ich eh, bombardujú. My sme predsa vedeli, že Turecko bude útočiť. Vedeli sme, že nebezpeční teroristi utečú eh, z detenčných táborov a že bude spustená celá špirála a eh, diania a ďalšie hrozby. Už predtým sme my v Európe stratili príležitosť, e, kedy bolo možné zasiahnuť napríklad aj na Medzinárodnom súdnom tribunále. Tiež sme stratili príležitosť e, zachrániť maloletých zadržovaných e, na týchto územiach. Došlo k násiliu, táto katastrofa a tento strategický konflikt bude mať na nás dopady Samozrejme, že sa snažíme regulovať dopady migračnej krízy, ale ak neukončíme tu tieto rozpory, ktoré takto prežívame, nepodarí sa nám situáciu významne ovplyvniť. Pán Alexander Jordanov. Vážená pani predsednička, ďakujem. Situácia sa zmenila včera. Putin a Erdogan dostali to, čo chceli. Bašar Assad súhlasí, aj keď je eh, hlavným výnikom tejto situácie. Turecká politika eh, nie je len protikurdská, ale je protieurópska, pretože eh, ide proti ehm, nám, proti našim pozíciám. Mali by sme eh, mať naozaj veľké obavy eh, v súvislosti s dianím medzi Ruskom a Tureckom. Toto eh, nie je len nejaké diplomatické flirtovanie, to je oveľa nebezpečnejší proces a my môžeme ponúknuť riešenie, my môžeme ponúknuť vízie, ako problém vyriešiť v rátane vyriešenia kurdskej otázky, ale to neznamená podporu ľavicových eh, nacionálnych strán operujúcich na kurdskom území. Pán Hajna Luma na jednu minútu. Ďakujem pani predsednička. Turecká ofenzíva je proti medzinárodnému právu nemôžeme ju akceptovať. Európska únia žiaľ zostal niekde pomimo ale sa pozerá. pozera sa na USA, teda mm, Rusko, dokonca Irán. Tam niečo organizujú v tomto území. Sýria a a, a Kurdi e, Mm, sa nachádzajú v situácii, v akej sa nachádzajú. A my by sme ako parlament mali vyslať silné posolstvo. E, mali by sme prijať rozhodnejšie akcie, nielen my, ale aj Rada a SVČ, aby to posolstvo bolo e, zrozumiteľné a aby Turecko e, pochopilo, aké hranice má ich operácia a tiež by pomohla aj politika embarga vývozu zbraní. Ďakujem Pani, eh, pán Grondler na minútu. Ďakujem. Eh, vojna na severe Sýrie je porušením medzinárodného práva. Je to eh, rozhodnutie, ktoré spôsobuje, že 300 tisíc ľudí bolo presunutých a 25 tisíc ľudí prišlo o život. Toto nie je boj proti teroristom, ale boj proti národom a medzi nimi je aj kurdský ľud, ktorý chce žiť v slobode, v miery a my máme <clears throat> viac sily vtedy, keď uh, sa spojíme a keď nebudeme bojovať proti tebe bezpečnostná zóna 30 kilometrov, o ktorú on chce, nie je žiadnym riešením. Koľko Sýrčanov v Turecku bude chcieť naozaj odísť tu žiť? A pripomínam, že medzinárodné právo zabraňuje tomu, aby sa posielali uh, utečenci na druhú stranu hranice. Kalvária Kurdov takto stále pokračuje. Na jednu minútu e, pán Lega. Ďakujem, pani predsednička. Je e, nesporné pre všetkých, že Turecko Erdoganové nepatrí do dnešnej Európskej únie tým, že padol do Turecka e, Všetkým nám musí byť jasné, že medzinárodné právo sa e, na neho podľa jeho názoru nevzťahuje. E, ide tam aj o porušo- narušovanie vzdušného e, priestoru cyperského a gereckého. A tiež Erdogan veľmi jasne všetkým ozrejmil, že nenávidí všetko, v čom je Európska únia dobrá, za čo e, sa zasadzuje demokracia, základné práva, právny štát. Čiže pre Erdoganové Turecko e, miesto v Európe nie je a teraz je na mieste prestať s prístupovými rokovaniami s Tureckom. Ďakujem, pán Arakovač, ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Som si istý, že mnohí eh, v tejto miestnosti prečítali román 40 dní Jemosa Taga a táto genocída zdá sa dnes pokračuje. Nie je akceptovateľné, že eh, vláda, teda maďarská vláda podporuje takýto autokratický režim, ktorý e, začne vojnu e, s e, sírskymi kurdami a spôsobuje destabilizáciu v celom regióne. Musí to byť úplne jasné. Viktor Orbán neustále hrozí migrantmi a teraz vlastne je posluhovačom opatrenia, ktoré práve spôsobilo obrovský prílev migrantov. Hm, čiže vidíme, ako to dnes vyzerá v našej európskej politike. Nemôžeme pripustiť, aby nemorálni politici neustále zabraňovali e, tomu, aby EÚ hovorila jedným hlasom v bezpečnostných otázkach a otázkach zahraničnej politiky. Ja preto e, žiadam, aby sa už nerozhodovalo jednohlasne, ale kvalifikovanou väčšinou na rade. Ďakujem pekne. I na jednu minútu pán Grošeľ. Turecký vpád do Sýrie je novým začarovaným kruhom v tragédii 21. storočia. Sme svedkami narušovania základných pravidel humanitárneho medzinárodného práva, pravidel, z ktorých vychádza dnešný svet a mnohé vojska členského štátu e, NATO e, jednoducho vpadnú e, do iného štáta. Ale nebuďme naivní. Stretnutie v Soči tiež už úplne jasne ukázalo, o čo tu ide. Ide o brutálne dosledovávanie si vlastných geopolitických záujmov v rámci tzv. povojnovej Sýrie. O čo tu ide? Tu nejde o boj proti terorizmu, lebo ak by išlo, potom by Turecko nezničilo o protiteroristickú silu Kurdov, jedinú silu, ktorú prispela levým podielom k um, porazeniu barbarského islámskeho štátu. A tiež hrozby Erdoganové ohľadne nových uh, utečencov, ktorých k nám uh, vpustí, hovoria za všetko. Uh, nesmieme to dopustiť a otázka je, či vôbec chceme niečo urobiť. Pán Mandl na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Jedno príslovie hovorí, že prvou obeťou v každej vojne je pravda a Názov tejto e, tureckej operácie je e, mierové, e, mierová misia. To je jedna veľká lož, pretože to nie je žiadna mierová misia, ale jedno veľké násilie. Turecko kašle na európske hodnoty. Toto musíme vziať na vedomie. Musíme Turecku odobrať štatút kandidátskej krajiny. Je absolútne nepredstaviteľné, že menšina šéfov štátov e, zabráni tomu, aby Macedónsko a Albánsko, ktoré toho toľko veľa urobili e, v rámci právneho štátu, e, sa neudelil štatút a neumožnilo vyjednávať, ale Turecku stále. Predsa musíme uvaliť embargo na dovoz zbraní. Vieme, že polovica tureckého obyvateľstva nestojí za eh, svojim režimom, ale celý režim potrebuje chladnú hlavu a aj ekonomika sa musí eh, schladiť a k tomu by sme mali prispieť a mali by sme vyslať jasný eh, signál my ako Európania. Ďakujem pán Andrew Lakis na jednu minútu. Ďakujem pekne. Každý eh, rok diskutujeme a, a v podstate aj minulý rok sme diskutovali Turecko inváziu v Afrine. Jediná vec, ktorá sa tu zmenila, je oblasť, ktorú napadli a teraz tu máme, vlastne nemáme tú olivovú ratolesť, ale opäť vojenský problém. Veľkí hráči v, tomto, v tejto oblasti zautočili na Kurdov, ktorí ale sa vzbúrili a bojovali proti Eh, ISISu. Eh, takže nemáme tu eh, žiadnu jar, ako ju nazval ironicky Erdogan dodávky zbraní do tejto oblasti zo všetkých krajín musia prestať nielen tie nové objednávky zbraní, ale aj tie staré a musíme uvaliť nové sankcie, ktoré skutočne eh, budú svetkom toho, že Európa to myslí eh, vážne eh, s tým, čo hovorí. Pán Van Dalen, pani predsednička, po stiahnutí sa amerických vojenských zložiek. Prezident Trump nechal Kurdov a kresťanov v tomto regióne úplne v štychu americký prezident vo svojej múdrosti niečo prehliadol a síce, že tam okamžite v, pochoduje Erdogan a vyplní toto vákum. Um, aj e, zahraničná politika EÚ je e, na hambu dodávky zbraní e, tureckí politici síce boli, teda veľvyslanci síce boli povolaní, ale nič iné sa neudialo. Aj to je vlastne veľká zrada, zrada na Kurdoch a kresťanoch na severe Sýrie je potrebné zabrániť dodávkam zbraní a EÚ musí podporiť eh, Kurdov a kresťanov v eh, tomto území. Ďakujem pani eh, Barley. Jedno nám musí byť jasné, že eh, vojenské riešenie problémov v tejto oblasti neexistuje. Musí to byť riešenie mierové aj za eh, účasti OSN, ktoré tu ešte neboli spojené. Čo sa nemôže diať, invázia Turcov za, Turkov za podpory Ruska sú to najlepší spojenci a medzinárodné spoločenstvo ich nechalo v štychu Kurdov. Mm, takže Um, vlastne Erdogan a Putin si tam prakticky rozdielujú moc. EÚ nie je žiadnym veľkým hráčom v tomto regióne. Ten správny okamih sme prepásli, ale nemáme ani tie e, e, kompetencie. A ako živo pôsobí strana a Brexit je, e, keď hovorí, že EÚ má konať, ale zároveň nepripúšťa pre ňu žiadne kompetencie. Odpoveďou silnej EÚ musí byť zastavenie dodávok zbraní, ju sa nesmie nechať vydierať hrozbou vypustenia utečencov. Ďakujem. Na jednu minútu pán Zojdo Alvarez. Ďakujem, pani predsednička. V, súčas, v diskusii, ktorú teraz vedieme, je jasné, že dopady vojenskej e, operácii v Sýrii majú dramatické dopady. A to vo všetkých oblastiach. Dnes by som chcel zdôrazniť to, že e, na slobodu sa dostalo tisícky teroristov a tí môžu prísť do Európy. To spôsobí závažnú krízu v Európe. Oni sú kontrolovaní, oni sa vrátia do Európy a môžu si robiať, robiť, čo chcú. V Španielsku sme celé 10 ročia trpeli terorizmus organizácie ETA, ale nakoniec sme zvíťazili vďaka bezpečnostným silám podporovali sme právny štát a myslíme si, že na boj proti terorizmu Európska únia potrebujeme konkrétnu e, bezpečnostnú a diplomatickú politiku. Pretože títo e, bojovníci z islamského štátu e, spôsobia teroristické činy. Nech sa páči, pán López, na jednu minútu. Vážená pani predsednička, musíme vyslať jasné posolstvo. Ide o to, že mm, absolútne odmietame vojenský zákaz, ture, zásah Turecka do Sýrie. Prekračuje to pravidla medzinárodnej komunity NATO. Je to vojna, ktorá destabilizuje celý región. A e, spôsobuje, že e, populácia sa presúva. Sú tam etnické čistky s komplicitou ostatných štátov, obeťami sú Kurdi, ktorí všetko robili preto, aby bojovali proti islamskému, islamskému štátu. Európska únia musí silne odpovedať, zakázať e, e, predaj zbraní Turecku, zakázať Turecku vstup na náš trh a e, robiť všetko preto, aby, Euró- aby sa Turecko nedostalo do EÚ. Pán Bilčík na jednu minútu. Thank you, Madam President. Ďakujem, pani predsednička. Uh, už sme to povedali. Turecká invázia uh, spôsobuje nestabilitu v celom regióne a uh, Posilňuje to tých, ktorí chcú zapáliť konflikt na Blízkom východe. Je v životnom záujme členských štátov, aby sme bojovali e, proti tomuto e, zásahu v Sýrii. Mali by sme robiť všetko preto, aby e, nedošlo k anexii. Toto je veľmi dôležité. Preto, drahí kolegovia, Eh, finančné sankcie a prerušenie eh, rozhovorov o pristúpení. Toto je eh, dôležité, toto musíme robiť teraz. Musíme bojovať za európske hodnoty v našom susedstve. Nemôžeme dovoliť, aby Rusi a Turci zvyšovali svoju prítomnosť v našom susedstve. Minute, Ďakujem. Pán Majorino na jednu minútu. Erdogan a compiuto na to... Erdogan sa dopustil agresie. To je prvá vec, ktorú musíme povedať v parlamente. A preto naša odpoveď musí byť tvrdá. Až doteraz Európa nehovorila jedným hlasom. My nepotrebujeme nejaké všeobecné abstraktné odsudenia, potrebujeme jasné činy. Eh, vojenský zásah v Turecka eh, musí byť potrestaný sankciami, zákazom predajov, predaja zdraní, zbraní. Musíme sprevádzať eh, obete a podporovať ich, teda hlavne Kurdov. A musíme teda priamo zasiahnuť, podporiť kurdský ľud. Musíme byť solidárni, pretože toto i, pretože ich sme využili na boj proti terorizmu a potom sme ich nechali tak. Aj pre nich uh, musíme, uh, kvôli nim musíme ukončiť tento konflikt a uh, musíme zasiahnuť. Na jednu minútu má slovo pán Kefalo Janis. Vážená pani predsednička, je tu um, táto výhovorka, toto ospravedlnenie, uh, že Turecko hovorí, uh, Kurdi sú teroristi a Turecko teda zasiahlo do Sýrie a mm, spôsobilo týmto, týmto vojenským zásahom uh, mnoho obetí. V roku 1984 Turecko využilo rovnakú výhovorku, anektovalo Cyprus a 45 teritoria Cypru patrí Turecku. E, Európska rada musí jasne odsúdiť vojenskú inváziu Turecka, pretože toto spôsobilo um, mnoho strát na životov. A takisto to ohrozuje aj bezpečnosť EÚ. My musíme odsúdiť e, tureckú inváziu do e, Sýrie. Teraz má slovo um, pán Marquez na jednu minútu. Pani Marquez na jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. V roku 2016 Európska únia s Tureckom podpísala uh, európsky mechanizmus. Tam sme chceli, aby uh, Turec, Turci pomohli um, miliónom utečencom ktorí sa nachádzali v Turecku. Treba pripomenúť, že e, išlo tam uzavretie hraníc, reštriktívnu víziu e, dohôd z Dublinu a to e, spôsobilo, že niektoré členské štáty toto blokovali. Takisto niektoré členské štáty prejavili nedostatok solidarity k iným členským štátom, ktorí, ktorí prijali mnoho, mnoho, mnoho utečencov. A potom e, Turecko systematicky vydieralo EÚ a hrozili nám, že otvoria stavidlá a pustia mm, tých utečencov k nám. Aj keď Turecko má legitimné dôvody, a naše teda obavy sú legitímne. E, skrátka, ten vojenský zásah neospravedlní nič. E, Európska únia by mala mobilizovať e, celú, celý svoj vplyv spolu s USA, aby v tomto regióne bol nastavený mier. Pán Kelly na jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. Nie je veľmi časté, že Európsky parlament sa zjednotí, ale áno, dnes predpoludním sme zjednotení, kritizujeme turecký zásah. Um, Donald Trump e, s jeho jednotkami e, mal zabezpečiť, e, aby bol mier, ale odišli. A vidíme tie výsledky. 200 tisíc ľudí muselo odísť zo svojich domov a vracia sa do Sýrie islamský štát. Čiže musíme urobiť všetko, čo je v našich silách. Musíme ochraňovať Kurdov a um, tá, pomocná, tá, tá finančná pomoc, ktorú dostalo Turecko, musí byť prerušená. Uh, všetko musíme robiť pod záštitou OSN. Teraz má slovo na jednu minútu pán Peters. Vážená pani predsednička, Európsky parlament vysiela jasné posolstvo Turecku a to je dobrá vec. Náš návrh e, rezolúcie je podľa mňa veľmi dobrý a musíme ukázať, že naša podpora pre e, vstup nie je e, bezpodmienečná a že toto nemôžeme zaplatiť. Kríza e, v severnej Syrii by e, mal byť budičkom pre EÚ. E, a mali by sme si pripomenúť, že naozaj potrebujeme ozajstnú obranu. E, Európska únia potrebuje medzinárodnú bezpečnostnú zónu, ktorú budú ovládať medzinárodné síly. pretože len týmto ukončíme ten exodus populácií. Ďakujem. Ďakujem, pán Fulas. Ďakujem, pani predsednička. My sme zatvárali oči pred zločinom. My sme e, opúšťali ľudí a zradzali sme ich, ktorí bojovali proti islámskému štátu. Teraz Európa musí prijať vhodné opatrenia. Pred 45 rokmi Turecko uh, začalo okupovať jednu z našich krajín, Cyprus. A uh, e, 45 rokov po tejto udalosti znova musia ľudia opúšťať svoje domovy. Pred 45 rokmi uh, medzinárodné spoločenstvo bolo ticho a teraz sa deje to isté. Zatvárame oči pred zločinmi Turecka Eh, Turec, eh, eh, Cyprus 1974, to všetko zostalo nepotrestané. Na našich pleciach spočíva obrovská zodpovednosť. Dejiny nás budú posudzovať. Ďakujem pani Bentele na jednu minútu. Vážená pani predsedajúca, dnes hovoríme o proti, teda o vojenskej operácii Turecka v severnej Sýrii, čo je v rozpore s medzinárodným právom a aké to má dôsledky. Situácia je bohužiaľ už dlhé roky taká, že Sýrii blízkom susedstve EÚ, kde ide o bezprostredne európske záujmy, despot Asad, USA a Rusko majú hlavné slovo a Európska únia okrem financovania humanitárnej pomoci e, je vlastne mimo. E, dôsledky, ktoré by sme z toho mali e, vyvodiť, a tu sa vrátim k centrálnej požiadavke EPP, musíme v EÚ konečne prispôsobiť rozhodujúce štruktúry, rozhodovacie štruktúry, napríklad Bezpečnostnú radu a obranú radu a mali by sme mať k dispozícii aj potrebné vojenské kapacity, aby sme mohli Eh, eh, eh, európsky riešiť problémy, aby sme mohli spoločne európsky konať. Dôsledok tohto neakceptovateľného tureckého výpadu by malo byť, že takéto etnické čistky, teroristické vyhanianie obyvateľstva a tak ďalej budeme nielen slovne odsudzovať, ak za sebou necháme nejednotnosť, môžeme prijať dôležitý krok k smerom k politickej únii. Ďakujem pekne. You, come... Ďakujem. Teraz sa dostame do voľnej rozpravy a máme tu 16 prihlásených. Nebudem môcť udeliť slovo všetkým. Začneme pani Vozenberg, jedna minúta pani predsedajúca turčia ja mňa komi fora ilo pýta paranoma schediac. ďakujem pekne. Turecko e, porušuje medzinárodné právo, na, e, pochodovalo do severnej Sýrie a státisíce ľudí e, sa dalo na útek. Používajú prostriedky EÚ, aby páchali zločiny proti ľudskosti. Máme obrovské straty, ale Európska únia sa iba nečinne prizerá. Myslím si, že aj my máme zodpovednosť za to E, turecká politika zmeny statusu quo sa nepridržiava medzinárodných pravidiel, nerešpektuje nikoho. Musíme pracovať na tom, aby sa sankcie okamžite zrealizovali a aby sa dostali finančné prostriedky do občianskej spoločnosti. Turecko je zodpovedné a znamená to, že nemá miesto v Európskej rodine. Ďakujem. Ďakujem. Pán Mavric. Thank you, Madam President Ďakujem, pani predsedajúca. Turecká vojenská operácia v severovýchodnej Sýrii a jej dôsledky, to je názov. Myslím si, že to mohlo byť podstatne lepšie, mohlo by to znieť, toto nie je iba vojenská operácia. Je to vojenská invázia a dôsledky e, to nie je len otázka bezpečnosti alebo zrady zo strany našich tureckých e, Eh, spojencov voči pliage islamského štátu, ale dôsledky eh, tejto vojenskej invázie eh, sú konkrétne zločiny proti ľudskosti, vrátanie etnických čistiek a plánov na elegálne usídlenia v, proti Sýrii. A zároveň Turecko okupuje severnú časť Cyperskej republiky. Podobne Ehm, môžeme napríklad prijať embargo na zbraň, môžeme potlačiť Erdoganovú ekonomiku a môžeme zločinca predviesť pred spravodlivosť. Je najvyšší čas. Thank you. Ďakujem pekne, pani Bilbao Barantika. Gracias, presidenta. Quiero expresar aquí nuestro total rechazo al ataque ilegal perpetrado por Turquía sobre la comunidad turca esta invasión viola el derecho internacional. Je eh, túto eh, inváziu Turecka do Sýrie. Je to skutočne veľmi smutné, že 100 tisíce utečencov utekajú z tejto oblasti. A vlastne to, že sa tu zasahuje takto vojenský v oblasti Kurdistanu, otvára priestor pre eh, ďalšie splanutie E, nebezpečných situácií v rámci regiónu. A preto by sme mali využiť e, medzinárodné spoločenstvo a jeho kroky, e, ktoré hlavne diplomatickou cestou v kombinácii s humanitárnou cestou, ako riešiť túto krízu. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. Pani Kampa na minútu. pani przewodnicząca! E, szanowni państwo! pani predsedajúca dámy a páni máme európsku diplomáciu máme nástroje prostriedky a čo teraz rusko je pre nás rusko má výhodu to je smutné Európa trpí následkami konfliktu na Blízkom východe a preto musíme robiť všetko preto, aby sa tento konflikt ukončil. Nie len na úrovni verbálnej e, stačí konať. Musíme urobiť naozaj všetko, čo je v našich silách, aby sme diplomaticky ukončili tento konflikt. Mali by sme sa starať o obete. A ďakujem komisárovi Stylianisovi, pretože naozaj robí veľa pre obete, ale na Blízkom východe v Sýrii sú aj misionári a ďalší dobrovoľníci, ktorí sa zasadzujú za obete napriek veľkým rizikám pre týchto aktivistov. E, tieto organizácie treba podporiť, môžeme urobiť viac. Ďakujem pekne. Nasleduje pán papadimus. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Slova, slova a zas len slova. Erdogan napochodoval do Severnej Sýrie a dostal od Trumpa zelenú. Podporuje ho Putin a robí inváziu, ktorá je v rozpore s medzinárodným právom verejným a je to proti Lozanskej e, zmluve. Európska únia sa ukazuje ako politický trpaslík. Jednoducho nestačí Eh, odsúdiť niečo slovami, sú potrebné aj skutky, eh, sú potrebné veľmi cieľené hospodárske sankcie, musí tu byť jasné embargo na zbranie. Máme jednomyselné rozhodnutie ministerskej rady, eh, Rady ministrov pred pár mesiacov Alexis Tsipras a Anastasis sa zasadzovali za toto rozhodnutie a je dôležité ho aj zrealizovať. Ale sú tu hospodárske záujmy, ktoré tomu bránia napríklad záujmy e, nemeckej a francúzskej vlády. Naozaj to treba verejne otvorene povedať. Ďakujem pani Šojdrová, jedna minúta. Ďakujem za udelenie slova. E, Kolegyňa a kolegovia. Ďakujem za slovo. Kolegyňa a kolegovia, je potrebné odsúdiť tureckú inváziu do Sýrie. Bola namierená proti Kurdom, ktorí bojovali proti islamskému štátu a bojovníci teraz e, za viny Turecka sú opäť na slobode. Intervencia vyvolala nestabilitu a spôsobila ďalšiu utečeneckú vlnu. Ale predovšetkým táto intervencia spôsobila straty ľudských životov a spôsobila utrpenie nevinných. Je dobré, že Turecko už túto ofenzívu zastavilo aj po nátlaku Spojených štátov amerických Európskej únie. Bezpečnostná zóna na severu Sýrie by mala zmysel, avšak iba pod dohľadom medzinárodných síl a nie ako územie, ktoré turecká armáda vyčistila a obsadila. Žiaľ, nemôžeme túto tureckú inváziu vnímať iba ako ojedinilý akt. Turecko sa žiaľ v posledných rokoch správa mhm. ako krajina, ktorá nemá rovnaké hodnoty ako Európska únia. Ďakujem. Minute, Ďakujem pani Ward na jednu minútu. Uh, Milióny ľudí z rôznych etnických a náboženských komunít v, tomto regióne sú ohrozené. 10 tisíce uh, museli opustiť svoje domovy, domovy aj kresťanské komunity boli cieľom, okrem kurdských a arabských, ale je to jasné, že tu turecká armáda má za cieľ etnickú uh, čistku a demografickú zmenu. Napríklad je tu e, kampaň proti fašizmu a patriarchie. A ja volám po okamžitom zastavení tejto invázie a okupácii v Severnej Syrie. Je potrebné vytvoriť eh, bezletovú zónu a ukončiť obchod so zbraniami s Tureckom, eh, presadiť ekonomické sankcie voči Turecku, uznať vojnové zločiny, ktoré už Turecko spáchalo a ísť ďalším eh, zlo- vojnovým zločinom a etnickému čieseniu tureckými silami, džihadistickými, teroristickými skupinami Al-Nusra a tak ďalej Musí to byť autonómna administratíva eh, na mieste v Severnej Sýrii, musí tam, musia tam byť zastúpené aj ženy a eh, ľudia rôznych národných, národných kultúrnych a náboženských komunít. Prešička eh, bola prerušená. Predsednička pani Ward, každý musí dostať príležitosť. Nasleduje pani Juveva. Chváľam. Pozdravujem resolucijo im pripravo. Ďakujem za slovo. Myslím, že E, môžeme súhlasiť s tým, že Európska komisia sa rozhodla zmraziť fondy pre Turecko. Tie peniaze by predsa nemali byť využívané na to, aby sa financovali vojenské operácie. Ale toto určite nestačí. Nemali by sme dovoliť, aby nás Erdogan vydieral. Čiže je to otázka bezpečnosti v danom regióne, ktorý je v našom blízkom susedstve. Nemali by sme dovoliť, aby dochádzalo k zabíjaniu, deportáciám a k ďalším humanitárnym katastrofám. Potrebujeme zmraziť všetky fondy, z ktorých sa financuje Turecko, aby neboli tie peniaze využívané na nákup zbraní. Okrem toho by bolo potrebné tiež zaviesť eh, bezletovú zónu. Je pravda, že Moskva a Ankara sa dohodli a Turecko, ako sa zdá, už nechce pokračovať v ofenzíve, ale čo to znamená? Ľudia, ktorí tam žijú, budú aj naďalej žiť v strachu, a to je ten menší problém. Mali by sme mať ale spoločnú európsku bezpečnostnú a zahraničnú politiku. A to by sa malo prejaviť aj teraz. Ďakujem. Vojenský zásah v Sýrii to nie je len otázka tejto chvíle. Už to trvá 8 rokov, sú za to zodpovedné Spojené štáty a silné štáty Európskej únie spoločne s NATO, Tureckom, Izraelom, Saudskou Arábiou, Katarom a podobne. Tí prispeli k organizácii teroristických skupín a e, nútenému vysídľovaniu e, tisícov ľudí, sociálne, hospodárske aj kultúrne škody v tejto krajiny. A e, k tomu prispeli aj inštitúcie Európskej únie a vlády jednotlivých krajín. Táto nová agresia proti eh, eh, Kurdom a je pokritecká a pokritecký je aj eh, postoj únie. Treba rešpektovať medzinárodné právo, právo ľudí na svoje územie a učenie. Ďakujem. To má pani Finiči. Ďakujem, pani predsedajúca. V tejto rozprave chcem ešte pripomenúť, že tými prvými obeťami tureckej ofenzívy v Turecku, v Sýrii sú deti. V roku 2008 už e, vydala Európska únia vyhlásenie ohľadom toho, ako trpia deti v každom vojenskom konflikte a Sýria nie je výnimkou. Vyše 70 tisíc detí prišlo o domov už na začiatku intervencie a určite to bude, budú ďalšie tisíce detí, ktoré budú potrebovať humanitárnu pomoc. Máme tu uznesenie OSN o právach e, dieťaťa. Je potrebné, aby Európska únia zvýšila e, svoje diplomatické snahy, aby sa e, tento konflikt riešil ale najskôr treba zabezpečiť všet, ochranu všetkým e, deťom, ktoré sú dotknuté e, týmto e, konfliktom. Máme túto povinnosť. Pani Voles, minúta. No, ďakujem za slovo. Turecko prešlo cez hranice a vstúpilo na územie Sýrie. A je to vlastne porušenie medzinárodného práva. Turecko nevstúpilo len na územie Kurdov, teda Kurdistanu, ale vstúpilo do iného štátu, do Syrie. Asi 8 Kurdov e, celkovo e, z kurdskej populácie žije v Syrie a celkovo sa s nimi zaobchádza veľmi zle. A Turecko ešte zostruje túto situáciu. Turecko tvrdí, že prešlo cez hranice, teda prekročilo hranice, aby e, zasiahlo proti teroristom. Ale vieme, aká je situácia. A čo s tým robí Európa? Bohužiaľ, keď európske krajiny, my teda sme zaplatili za posledné dva roky 6 miliard Turecku, aby nepúšťalo migrantov do Európy, tak kedy už sa Európa spamätá a začne sa správať odvážne? Ďakujem. Pani Grapini, nech sa páči, minúta. Ďakujem za slovo. Dámy a páni, teraz vidíme, že tu je vyjadrený jednohlasný názor a naozaj sú tu vyjadrené kritické slova e, na adresu Turecka, ale to nestačí. Budeme mať aj uznesenie, o ktorom sa bude hlasovať zajtra, ale bude to stačiť? Aj EU, aj iné významné medzinárodné inštitúcie majú povinnosť zakročiť. Samozrejme, Turecko je veľmi dôležitá krajina aj ako trh, ale chceme e, e, sa venovať len rozvíjaniu ekonomiky, alebo máme mať na zreteli aj bezpečnosť obyvateľov. Musíme predsa ľudí chrániť. Predsa jeden z cieľov je chrániť bezpečnosť a mier. My v Európskej únii máme mier, ale máme aj medzinárodnú zodpovednosť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dávam slovo pani Tupurajnen v mene vysokej predstaviteľky Európskej komisie. Nech sa páči. Myslím, že táto rozpráva bola veľmi vhodná, prišla včas a bola veľmi zaujímavá. Ďakujem za všetky vystúpenia, poznámky a podnety. Turecko zakročilo ako jednostrannou akciou na severovýchode Sýrie a spôsobilo neprestaviteľné ľudské utrpenie. Ohrozuje to vlastne aj európsku bezpečnosť. Pre všetky tieto dôvody, dôvody v piatok Európska rada opäť vyzvala Turecko, aby skončila túto vojenskú operáciu a stiahlo svoje sily z daného územia a rešpektovalo medzinárodné právo. Zatiaľ Európska únia sa angažuje pri riešení humanitárnej krízy v Sýrii a trváme na tom, aby sa zabezpečil plný a ničím neobmedzovaný prístup e, humanitárnych pracovníkov pri zabezpečovaní humanitárnej pomoci v danom regióne. Ide o ochranu civilného obyvateľstva, predovať predovšetkým, a to je jednoznačne priorita. Pokiaľ ide o dohodu zo Soči, e, v súvislosti s eskaláciou napätia v severovýchodnej Sýrii E, obávam sa, že to prispieje k ďalšiemu zvyšovaniu utrpenia obyvateľstva. Ale vítame to ako snahu ukončiť e, to násilie, ktoré sa tam pácha. Uvidíme, ako sa nakoniec e, ukáže výsledok tej dohody zo Soči. Ale to, čo je teraz potrebné na ukončenie sírskeho konfliktu ako natrvalo, je aby sa zabezpečilo zabezpečil bezpečný spôsob existencie celého sírskeho obyvateľstva a preto sa všetky súčasné strany musia v Ženove posadiť za stôl ešte tento, most, eh, tento mesiac, za rokovací stôl a hľadať riešenie. Dovolte mi vyjadriť eh, ocenenie snahy o mierové riešenie tohoto dlhého konfliktu v Sýrii. Ďakujem. Ďakujem pani ministerke Tuporajnen a ďakujem aj pánovi komisárovi Sejnádesovi, ktorý bol tiež prítomný na tejto rozprave. Teraz končíme rozpravu. Máme tu sedem e, návrhov na e, pozmenenie znenia uznesenia a hlasovať o ňom budeme zajtra. Ďakujem. Prichádza pán predseda. Schôdza je opäť otvorená. Poprosím vás, aby ste sa usadili. Oznámujem vám, že čo sa týka e, voľby ombudsmana 16. septembra vás e, predseda informoval o otvorení e, tohto procesu na zvolenie ombudsmana. Až do vypršania lehoty 30. septembra dostal predseda 5 nominácií, ktoré boli všetky považované za prípustné. Kandidáti v 21. poradí. Giuseppe Fortunato, Julia Lafranc, Nils Mujžniks, pani Emily O'Reilly a Cecilia Wikström. Informácie o kandidátoch a ďalšie